Pán Polčák, máte slovo. E, ďakujem, pani predsedajúca. Dnešný výsledok ukázal, že väčšina Európskeho parlamentu e, radšej chce ostať medzi sebou, než aby viedla demokratickú súťaž. Počuli sme o roku 2014, kedy milióny voličov sa mohli zúčastniť na politickej tvorbe rozhodnutí, ale milióny voličov v budúcnosti už nebudú chodiť e, k voľbám a tá politická dezilúzia sa ešte len e, zvýši. Pán Jo Leinen z SPD varoval pred novými malými stranami, ktoré rozdrobia demokraciu. Iba sedem poslancov malých strán sa dostalo teraz do Európskeho parlamentu, ale je tu dokopy 751 poslancov a 7 poslancov z malých strán sotva môžu destabilizovať parlament alebo obmedziť jeho schopnosť konať. Moja strana MPD bude bojovať proti odstraňovaniu demokratických štandardov a príjmeme proti tomu aj právne kroky. Ďakujem. Ja som neplánovala hovoriť o reforme európskeho volebného e, systému. Nechcela som k tomu dať slovo, ale musíme asi teraz v poslednej hodine o tom hovoriť. Teraz dostane slovo pán Pospíšil, ten tu ale nie je. Pán Korvin Mike. Ja som hlasoval proti správe. Chcem pripomenúť, že v Nemecku pred Prvou svetovou vojnou e, mala každá spolková krajina iný volebný systém a e, potom došlo k zjednoteniu a to je niečo ako európske e, systémy, keď chceme zjednotiť európske systémy. To bolo veľmi stručné. Možno nájdete ešte aj taxík vonku. A teraz pán Anderson. Už tu v parlamente istá spokojnosť nuša. Poslanci sú volení z vlastných krajín a zodpovedajú sa vlastným voličom. Nelo by sa voliť európsky poslanci, europoslanci s európskym volebným zákonom tento návrh obsahuje viacero návrhov, ktoré idú týmto smerom nadnárodných eh, kandidátnych eh, zoznamov. To, že sa mali používať eh, symboly, ide o presun moci členských štátov na EU. Vlastne o to nie je. Nejde. Ide o odstup voličov a demokracie. Ja som hlasoval proti správe a dúfam, že správa rada prispie k tomu, aby sa prijal dobrý zákon. Ďakujem pekne, sa dostal pán Balco. Pán, pani presednička, ďakujem pekne za slovo. A ja som reformu volného zákonu Robíme to z, nadch- z nadchádzajúceho dôvodu. EU, mandaty európskych poslancov sa v rôznych systémoch a je to kritika proti rôznorodosti v Európe. My našťastie sme sa nevzdali, že tejto rôznorodosti tento návrh by Európa mala prijať také rozmer, ktoré sa mi nepáči. Dúfam, že to sa nikdy nestane. Návrh chce spoločnú kandidátku, spoločný volebný obvod a nominovať európskych politických lídrov. A tým podstate navrhuje, aby členské štáty a národné štáty boli zrušené. Ďakujem pekne. A teraz pán Polčák, posledná pripomienka k tejto téme, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, ja sa vyjadrím k reforme voľného práva, ale vám upozorniť, že som prichá, zase aj predchádzajúcemu bodu, či sa týka budúcnosti leteckej dopravy, a tam som bol predbehnutý. Z toho, aby som sa mohol vyjadriť. Ja som chcel povedať, že čo sa týka volebného práva, tak eh, správu kolegyne Hybner a Leinena som podporil, pretože som presvedčený o tom, že od toho pôvodného aktu od 70. rokov sa doba zmenila. Nesúhlasil ja som s niektorými ustanoveniami tej správy, nebo to o tej genderovej rovnosti, ale to pravidelné striedanie, to myslím, že je zvláštny pohľad na princíp rovnosti, ale bolo to množstvo dobrých bodov, čiž to bol pokles volebného práva na hranicu 16 rokov, alebo napríklad internetové hlasovanie. Takže to je k tej reforme volebného práva. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No, mali ste právo, pravdu. Čiže ak chcete sa vyjadriť o budúcnosti leteckého balíčka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička, za to, že ste mi udelili slovo k tomu predcho- predchádzajúcemu bodu. Ja by som chcel vysvetliť svoje hlasovanie. Ja som podporil navrhnuté uznesenie Vzhľadom na to, že v priebehu niekoľkých rokov v Európskej Európskej leteckej spoločnosti stratili viac ako 20 tisíc pracovných miest. A to myslím, že je význania zdvihnutý prst, ktorý by sme hlavne v leteckej doprave mali cítiť. Myslím, že sa treba zaoberať zvýšením konkurencie schopnosti v leteckom priemysle, čo tá správa naznačuje, ale rovnako, to sa mi veľmi na nepáčilo, sa hovorí tiež o odstránení zbytočnej záťaže nie bezpečnostných opatreniach, ale skutočných administratívnych opatreniach a tam je tiež niekoľko navrhnutých opatrení a z tohto dôvodu ja som hlasoval za túto správu a som vám veľmi vďačný, že som dostal ešte možnosť vysvetliť, prečo. Ďakujem pekne, ja tiež. A ďakujem kolegom. Rada by som vás informovala ešte o tom, že protokol tohto zasadnutia na začiatku ďalšieho plenárneho zasadnutia bude prijatý. Ak nikto nebude proti, tak